Uh, colleagues i would like to start. can i invite the rapporteur to join us on the podium? mrs morvai has a point of order before we <laughs> start point of order is that um, i think. áno myslím že by sme mali zvážiť nevyhnutnosť že možno toto vyšetrovacie vyšetrovací postup by mal byť zrušený kvôli nedostatku záujmu poslancov Európskeho parlamentu, ak kamera ukáže európskym daňovým poplatníkom, ako sa miňujú ich poplatky, koľko je tu vecí, keď tu bola správa Tavereš o Maďarsku, tak všetci tu boli. No, no už sú tu ľudia, informátori, ktorí riskujú vlastný život, aby sme zistili o tom, čo sa deje týchto porušovania ľudských práv, myslím, že je skutočná katastrofa, že zdá sa, že približne 10% a poslancov to eh, zaujíma. Ja som nezaradená, ja nemôžem ísť s delegáciou do Washingtonu. Toto však, pani Morvaj, nie je faktická poznámka. Súhlasím s vami, že prázdna sála a nedostatok kolegov je polutovania hodný, a avšak si nemyslím, že kvôli tomu, že je nás málo na otázky, že, sa, že by sme nemali právo sa pýtať otázky, správne to je. Viem, že naživo cez web streaming si tieto prenosy pozerá veľa ľudí. Predošli rečníci boli veľmi vďační za možnosť dostať sa na pódium a povedať svoje príbehy. A určite je preto dôležitá práca, ktorú to robíme a určite nebudem rušiť stretnutie. Vlastne ním e, ho začneme. Začneme eh, jednotlivými rečníkmi, avšak najprv vysvetlím priebeh stretnutia dnes popoludní, pretože trošku ho pozmeníme. Eh, verím, že sú tu kolegovia, ktorí eh, z toho nebudú nadšení, ale dohodli sme sa, že to bude takto a keď sa pozriem v miestnosti, nebude to, myslím, problém v tejto chvíli len spravodajcovia a len tieňoví spravodajcovia budú klásť otázky. A teší ma pani Morvaj, že vy, ste hovor, že vy budete hovoriť za nezaradených, pretože ste jedinou e, ne, nezaradenou tu, takže dostanete priestor. Len e, tieňoví a spravodajcovia a pani Morvaj budete mať priestor na otázky. Maximum dve minúty budem tu naozaj striktná maximálne dve minúty na odpoveď na otázky zo strany rečníkov a potom doplňujúce otázky zase maximálne na minútu. Takže maximum 6 minút na relevantné otázky, relevantné odpovede a na čas tým pádom aj skončíme. And of course, if there is time left, then other members can also get... Ak zostane čas, samozrejme, môžu sa pýtať i ostatní poslanci ale hoď sa vám môže zdať, že to nie je príjemná dohoda, ale chceme e, zmysluplnú otázku, e, diskusiu. Minule totiž kolegovia nedostali odpovede na svoje otázky, ktoré položili. Po, tých, po týchto slovách úvodu by som tu rada privítala v prvom rade e, pána Herta Standerta, predsedu Belgakomu, pán Direk Liber ďalej z Belgakomu, ďalej na druhé kolo otázok pán Frank Roben z výboru na ochranu súkromného života v Belgicku, spravodajca eh, k materiálu pod názvom Belgakom, pán Loban, ak eh, bohužiaľ eh, akoby politika prázdneho kresla pred nedávnom ešte zastupca eh, vlády eh, odmietol tu byť ako zastupca vlády. Nechce, aby sa zodpovedať pred európskymi občanmi. Nebudem zdržovať tento úvod. Eh, začneme rečníkmi v poradí pán Standard, pán, pán Liber, to bude ich úvod a potom kolo otázok a odpovedí. Najprv pán Standard. Vážení členovia výboru, pani predsednička, samozrejme nie pán predseda, to som povedal naozaj len omylom. Belgakom avizoval, že v rámci e, bezpečnosti e, výpočtových technológií príjme e, rozsiahle opatrenia. Vychádzalo to z hackingu v systéme, ku ktorému došlo. Bol to vlastne kybernetický útok, ktorý sa dostatočne riešil v belgických a medzinárodných médiách. V mene Belgakomu mu ďakujem e, za, e, vám ďakujem za pozvanie. Chcem vám popísať udalosti e, s tým, že nám určite zostane čas na otázky. Takto konštruktívne prispiejeme k diskusii vedenej v tomto výbore. Ak dovolíte, popíšem kronológiu udalostí 21. júna tohoto roku e, odborníci z Belgakomu e, e, inicializovali bezpečnostný alarm. Potom, čo sa zistilo, že v sieti výpočtových technológií Belgakomu sa objavili anomálie, 25. júni sa privolali externí odborníci, Fox IT sa volá tá firma, ktorá spolu s Belgakomom spustila zisťovanie. Prvé výsledky sme mali 1. júla. E, dospeli sme k záveru, že ide o komplexný hacking, komplexný vírus sa dostal do systému Bel- Belgakomu 19. júla. E, podal Belgakom žalobu proti neznámej osobe na prokurátore v Bruseli. Prokurátora okamžite inicializovala e, vyšetrovanie spolu s jednotkami e, zodpovednými e, za túto oblasť e, kybernetickej e, kriminality. Zisťovanie prebehovalo teraz za podpory odborníkov. Išlo o stanovenie vírusu a zistenie, či, sa doš- či došlo k újme na e, údajoch klientov. Na to sa však nenašli dôkazy. Vírus sa našiel len vo vnútornom e, vo vnútornej siete, sieti Belgakomu a nie v mobilnej sieti Belgakomu alebo telefonickej sieti externej Belgakomu. Takisto údaje klientov neboli postihnuté. Dial sa ďalej monitoring, aby sa sledovali prípadné aktivity súčasne v súlade s príslušnými orgánmi a odborníkmi sa vypracovala e, stratégia na odstránenie chýb. A čo sme zistili e, do e, začiatku septembra viedlo k tomu, že vírus sme lokalizovali a podarilo sa nám ho eliminovať Eh, Fox IT vyvinul príslušné čistiace nástroje, po čom sa ukázalo, že tieto nástroje sa dali použiť, tak 4. septembra bolo, bola vlastne spustená čistiaca akcia, ktorá sa dovršila 14. a 15. Eh, septembra. Naša sieť eh, pozostáva asi z 26 tisíc z výpočtovotechnických systémov a z úst 124 z nich sa našlo, našiel malware a ten sa, ten sa ako škodlivý software odstránil. Asi viete, že e, množstvo technických krokov tu treba realizovať do podrobnosti, do detailu. To sa nám podarilo realizovať bez e, dopadu na služby pre našich e, klientov. Od teraz pre, odtedy prebieha intenzívna, intenzívna kontrola a dozor. Celé celá sieť sa priebežne skenuje, aby sa zistili prí, prípadné infekcie. Od tohto e, prípadu sa neobjavili a neš, nekonštatovali žiadne vírusy. V budúcnosti však naďalej zostaneme v deli. Belgakom pracuje spolu e, so E, vyšetrovaním polície a zistujeme e, páchateľov a motívy. Našli sme objektívne elementy, sú tu len špekulácie o tomto, e, tejto udalosti, objavili sa v médiách. Nemôžeme ich však ani potvrdiť, ani poprieť. Určite nie sme ani kompetentní posúvať ďalej informácie, ktoré podliehajú dôvernosti zo strany súdneho rozhodnutia má prokurátore, má, prokurátor nás, túra nás inštruovala a preto určite pochopíte, že nechceme ovplyvniť e, informáciami dobrý priebeh vyšetrovania, nechceme e, ovplyvniť ani e, bezpečnosť informatického systému Belgakomu. Musíme teda určite čakať v určitom rámci, ale v rámci tohoto rámca samozrejme vieme zodpovedať na vaše otázky. Uh, thank you very much, Ms. Ďakujeme, pán e, Standard. Ďalej pán Libert, e, generálny tajomník Belgakom. K stanovisku kolegu nemám čo dodať. Ďakujem. To nám necháva oveľa viac času na otázky a odpovede. Pán Moraeš ako spravodajca má ako prvý slovo. Ďakujeme vám, páni. Začnem právnou stránkou. Obom vám ďakujem za prítomnosť. Z toho, že ste e, nás informovali po vnútornej e, v vnútornom zisťovaní, že ste nás informovali a my tu zistujeme a preverujeme obvinenia, o ktorých sa tu dnes hovorí a chceme čo najviac zistiť do akej miery sú zasiahnuté, bol zasiahnutý Belgakom a chceme zistiť čo najviac informácií. Uvedomujeme si, že o právnej stránke prípadu nemôžete povedať veľa, ale ak ste hovorili s prokurátorou, e, tak e, e, je tu, je tu dôvod na takýto prípad, inak by ste neboli informovali prokurátoru. Mohli by ste nám povedať, aký je tento jednoduchý príklad? Určite to bol útok, hacking, ale do akej miery uh, uh, aké, aké opodstatnené sú o obvinenia, ktoré sa objavili v tlači. Môžete to potvrdiť. Po druhé, uh, belský, logický prímier, premiér hovoril o uh, napadnutí vôbec integrity vašej. Môžete povedať, do akej miery závažný bol tento incident pre, va, pre vašu integritu a môžete nám naznačiť, um, ako riešite túto situáciu. No už v každom prípade my tu hľadáme určitý e, popis toho, do akej miery si myslíte, že vaša spoločnosť bola zasiahnutá, hoci je to situácia, kde Belgakom je veľkou spoločnosťou s integritou, ale e, slúžite aj alebo poskytujete služby európskym inštitúciám. Do akej miery e, to mohlo poškodiť vaše práve poskytovanie služby inštitúciám i Belgicku. Budem dnes naozaj striktná, ak prekročíte tam, e, stiahnem vám to z doplňujúcich otázok. Máte teraz e, dve minúty na odpoveď. Nožko, v prvom rade, pani predsedníčka, by som chcel pohovoriť o e, elementoch, ktoré sa týkajú súdneho vyšetrovania. Už v Belgicku je to tak, ak poskytovateľ telefonických služieb e, zistí, že došlo k útoku na jeho e, výpočtový systém, má povinnosť to oznámiť. Musí to oznámiť súdnym inštanciám, tak sme aj boli urobili. Ako náhle bolo jasné, že ide o organizovaný útok na našu integritu. Hneď vtedy sme to oznámili. Skutočnosť, že také, takúto žalost, žalobu poskytujeme a podávame, neznamená, že my ako podnik vieme, kto je za, to, za, to, za týmto útokom. Ten popis príbehu e, v časopise Špígel je len jednou z verzií, ale my nechceme e, tu byť na úrovni e, špekulácií. Stanovenie E, páchateľa, to musí urobiť e, vyšetrovateľ, to musí urobiť súd. Nie je naš, naša vec k tomu, čo si hovoriť. No a potom k vašej otázke v súvislosti s európskymi inštitúciami môžem vám povedať, že doteraz sa tento škodlivý software našiel len na našom vnútornom e, počítačovom systéme. Treba naozaj rozlišovať medzi ním a mobilným systémom a e, systémom rozvodu sieti. A pevné, pevné linky i mobilné linky. Tu sa nenašiel žiaden škodlivý software. Momentálne nie dôkazov o tom, že e, služby pre našich e, klientov alebo ich údaje, osobné údaje, že by boli e, zasiahnuté. Na doplnenie, pani predsedajúca, len toľko, že prvky samotného útoku. Do 24. septembra podliehali súdnemu embargu. Od tohoto dátumu určité e, e, časti tohoto zisťovania môžeme príslušným orgánom oznámiť. Ide o indikátory jednotlivé signatúry a, a externé elementy, ktoré sa použili na tento útok spolková policia a ďalšie jednotky ako CERT dostali e, informácie, zistíte ich na stránke cert.eu, e, kde sa sleduje bezpečnosť všetkých európskych orgánov a inštitúcií. Vaše inštitúcie boli teda informované o prvkoch, ktoré e, boli potrebné na to, aby sa u vás alebo u týchto inštitúcií zistilo, či samotné systémy boli napadnuté podobným alebo rovnakým škodlivým softverom. My môžeme konštatovať len toľko, že prostredníctvom e, našeho systému neprešlo nič na systémy našich klientov, ani teda na, e, k, našim, k európskym inštitúciám. Teraz tieňový spravodajci pán Foss. Ďakujem a ďakujem aj za vaše úvahy. Poslednou odpovedou ste tak trochu uh, zodpovedali moju otázku, do akej miery teda nie som technicky veľmi zdatný, ale otázka zne, či sa dajú spätne dosledovávať e, línie, kde sa posunuli ďalšie dáta, ak sa získali takéto dáta. Dá sa to rozpoznať? A aké typy údajov vôbec mohli byť e, postihnuté. Sú to spojovacie dáta, alebo sú to naozaj aj obsahy, o ktorých tu hovoríme? Ide o to, že je tu domnienka, že čo si z toho prišlo vlastne zo Spojeného kráľovstva, z Veľkej Británie, e, e, sú to naozaj len mediálne špekulácie, alebo je z toho niečo potvrdené? Liebert. Ja, ik kan u bevestigen dat er dus geen enkele toenadering... Môžem len potvrdiť toľko. Nikto sa na nás neobrátil. Nikto. Môžeme sa opierať len o skutočnosti, ktoré máme k dispozície my. A my nemáme dôkazy o tom, že ktoré by nás viedli k informáciám e, alebo k páchateľovi, Yeah? Okay, you want to follow a question? Also, so dass man im Grunde auch No, v podstate by sme teda mohli vychádzať z toho, že by to mohli byť aj ostatné štáty, okrem toho, čo sa písalo v novinách. Potom ďalej tu máme otázku hľadom kvality týchto údajov. Dá sa tam povedať, že tam ide o osobné veci, alebo sú to len také nejaké prepojúce údaje. Neviem, nakoľko teda tento malware je e, komplikovaný účinný. Takže tieto informácie, ktoré máme dnes k dispozícii, hovoria, že sa tam nezistili žiadne anomálie v súvislosti s tými sieťovými údajmi alebo s údajmi, ktoré boli rozširované cez našu sieť, ktoré sú v obehu. Anomálie boli zistené len v súvislosti s našim, našou vnútornou počítačovou sieťou. Takže predstavte si obyčajný Windows s aplikáciami Microsoft Office, ktoré sú používané našimi zamestnancami. No a čo sa týka vašej prvej otázky, tak pôvod tohto útoku tam skutočne nemáme nič, čo by nás doviedlo k páchateľovi alebo k údajom, ktoré v podstate získal ten páchateľ týmto útokom. Ďakujem. Takže dneska na rozdiel od minulého zasadania si sadnem na moje staré miesto, položím vám otázku po holandsky, takže ten najprv povedali, že experti Belgakomu sami zistili útok. Je to pravda alebo nie? Urobili to ľudia z EÚ? A po druhé, nemáte predstavu o tom, kto bol páchateľ alebo čo chcel. Ale nie je to tak, technologicky tomu až tak nerozumiem, ale nie je to tak, že v podstate to zodpoveda tomu vzorcu, ktorý je používaný, e, v, ktorý bol použitý v prípade útoku na Európsky parlament v roku 2011. Možno v oboch prípadoch sa jednalo o britské tajné služby. No a potom ste hovorili, že 14. 15. septembra bola vykonaná veľká čistka, všetko už by malo byť teraz vyčistené. A vaše správy hovoria, že tieto Cisco routere stále ešte obsahujú nejaký malware. My tu taktiež používame tieto routery v parlamente. No a minulý týždeň sa hlasovalo o tom, že tzv. XIX bude preložený do USA, takže údaje v podstate by potom padli do rúk e, americkým úradom. To je taká špekulatívna otázka z mojej strany. Môžete nám vysvetliť, prečo sa ten názov volá Operation Socialist? tých britských tajných služieb. O tom ste hovorili, no a naši experti Belgakomu spolupracovali s našimi dodávateľmi, to je HP a Microsoft. Zistili sme, že sa tu jedná o malware, v spolupráci teraz HP a s Microsoftom, ale tu už sme upozornili aj našich dodávateľov, Fox IT potom bol zapojený ako expertná firma, zistovali sme rizika malvéru, zistili sme, že je to naozaj veľmi dobre rozvinutý malvér. Ďalej, čo sa týka tých vzorcov, ktoré boli zistené, možno ja by som o tom niečo povedal. Je to informácia, tam musíme ešte zistiť, či tieto vzorce sú podobné alebo identické, teda v porovnaní s tým malverom, ktorý bol zistený v roku 2011, ale o tom útoku nemáme my žiadne informácie. No a ešte by som chcel potvrdiť v súvislosti s ďalšími otázkami, ktoré ste položili, že teraz sú naše systémy všetky čisté. Samozrejme, naďalej na všetko dohliadame, ale dnes sú už všetky systémy čisté, nemáme žiadne stopy eh, malware ani v routeroch Cisco. No a čo sa týka tej ďalšej otázky, tak to nám teraz nič nehovorí. Hovoríte, že Belgicko za to tiež hlasovalo, ale alebo pardon, Belgakom, ale Belgakom eh, tam nepodnikul žiadnu iniciatívu podľa informácií, ktoré mám k dispozícii. No a čo sa týka toho kódu operatívny socialista, tak o tom sa hovorilo v Der Spiegel. To je v podstate príbeh, ktorý priniesol tento e, časopis. Je to hypotéza, ktorú nemôžeme potvrdení vyvrátiť. Ďakujem. Jan Albrecht za zelených. Dve minúty, prosím. Ďakujem. Rád by som povedal, že je absolútne nepriateľné, že tu nie je je tu nežiadny e, predstaviteľ GSCQ, e britských tajných služieb. A myslím si, že by sme mali vyzvať Európsku úniu aj všetky európske vlády, aby okamžite zareagovali. Myslím si, že to nie je o nejaké vnútroštátnej bezpečnosti. Toto je mimo územný útok, ktorý sa dohral v rámci EÚ, na to je treba zareagovať Ja si myslím, že by sme mali trvať na tom, aby sa o tom ešte ďalej diskutovalo. Poprvé moja otázka znie, teda ďakujem, že ste tu. Moja otázka je dosť detailná, týka sa vašich interných počítačových e, zabezpečovacích systémov. Mohli by ste vysvetliť, či to malo nejaký účinok na interné počítačové systémy, o ktorých ste hovorili? čo presne tam bolo ohrozené. Mať, vy máte napríklad službu BSCS, je to vaša pobočka. Taktiež sa ich to týkalo, tieto aktivity. A vy ste hlavným účastníkom tejto vašej cerskej spoločnosti. Môžem sa opýtať, či BSCS taktiež e, ponúka nejaké iné služby a pokiaľ áno, tak aké služby napríklad komisii, NATO alebo Európskemu parlamentu? Ďakujem. Možno sa najprv vyjadrím k vašej otázke hľadom Bixis k filiálke Belgakomu. Jej úlohou je zabezpečiť o to, aby pre fungovali dobré komunikačné jazykové služby medzi jednotlivými službami. To znamená, že služby, napríklad e, voice, roaming a tak ďalej, predstavujú spojenie medzi stovkami operátorov, ktorí fungujú všade na svete. Zákazníkmi BIX nie je Európsky parlament alebo Európska únia, ale sú to operátori. Jedným si to zákazníkom je Belgakom, takže my nie sme len eh, akcionárom, ale sme aj zákazníkom tejto spoločnosti. BIX bol pôvodne integrálnou súčasťou Belgakomu. Až od augustu, augusta 2004 sa stal cerskou spoločnosťou No a toto vedlo k tomu, že ešte stále je tam určité prepojenie medzi našimi počítačovými sieťami. A skutočne sme zistili prítomnosť malvéru aj v Belgakome, aj v Bixe. Možno ešte potenciálna ďalšia otázka. Či cieľom bol Bix alebo Belgakom, tak to nevieme. V súčasnosti sa to nedá ešte povedať. Možno k tomu môžeme ešte niečo doplniť. My nevieme nič o tom, ako prebehol ten útok. Doteraz sme to nezistili. Takže k otázke, kde bol ten malware, bol v internom počítačovom systéme. Máme jasne oddelený vnútorný počítačový systém a siete, samozrejme tie sme tiež celé prehliadli, tam sa žiadny malware zatiaľ nenašiel. Takže interné počítačové systémy, to sú normálne aplikácie e, Microsoft Office, ktoré používajú naši zamestnanci interne. Máme viac než 20 tisíc systémov, máme server Windows, máme hromadu počítačov, asi Eh, dohromady v 124 systémoch sa zistil tento malware, takže boli to servery Windows a normálne eh, počítače zamestnancov. Ďalšie, ďalšia otázka, všeobecnejšia. Pokiaľ by sa dokázalo, že tento ilegálny prístup k vašim informáciám pochádzal zo strany eh, GCHQ, ako si myslíte, že by toto vplyvnilo váš, vaše ďalšie obchodovanie a, a myslíte si, že by bolo vhodné, aby belgická vláda zareagovala, aby teda bránila porušenie vašej integrity voči britskej vláde? Áno, tak toto je taká špekulatívna otázka. Takže ja odpoviem tak opatrnejšie. Chcem vás odkázať na vyhlásenie zo strany nášho premiéra, ktorý hovoril, keď sa to, teda o tom písalo v novinách, on vyhlásil, že ten deň, keď zistíme, kto za tým je, tak belgická vláda potom naozaj silno zareaguje proti tým páchateľom. ECR tu nemá žiadno zastupcu, Takže sa dostávame k pani Ernst Zague. Dve minúty. Ďakujem. Ja mám tri otázky, preto než ich položím, chcem povedať, že skutočne to nie je žiadna nehoda, ale bol napadnutý tele, systém telefonickej spoločnosti v celej krajine. To nie je len o porušení nejakých jednotlivých práv, ale sa, stráca sa tu dôvera zo strany občanov a dobre, môžete povedať, že neboli porušené alebo neboli dotknuté práv, údaje občanov, ale myslím si, že je to treba napriek tomu preskúmať. Musíme ísť trochu viac než len na povrch tak čo sa týka technológie toho útoku, ja som Der Spiegel čítala o Quantum Insult QI. Čo viete o tomto? Je to nejaký program, je to nejaký software? Kto to vyrába? Aké máte informácie o tejto problematiky? Po druhé, nie som ešte E, spokojná s tým, čo ste hovorili o tom, koho sa to dotklo. Hovoríte, že zákazníku sa to nedotklo, dotklo sa to vnútornej počítačovej siete. To chápem. Ale čítala som, že od roku 2010 už prebiehalo takéto špehovanie, takýto útok. Teraz sme rok 2013, takže aký to malo dopad na váš vnútorný počítačový systém? Aké tam boli škody? Ako ste to dokázali zmerať? Ďalej ste hovorili o prevenčnom pláne, možno by ste to mohli lepšie vysvetliť. Povedali ste len, že už teda je to všetko čisté, že to dohliadate a tak ďalej. Ale to mi nestačí. Mohli by ste to naformulovať ešte nejak presnejšie? Ďakujem. Tak čo sa týka toho softvéru, čo dokážeme povedať, je, že to bol veľmi sofistikovaný softvér a čo môžeme povedať, je, že ľudia, ktorí vyvinuli tento softvér, že mali k dispozícii naozaj veľké možnosti a veľkú technickú expertízu. Takže tam už nemôžeme ísť do ďalších detajlov, ale bol to naozaj sofistikovaný softvér, istý, iste ten, e, kto sa nám naboral do systému, do toho vlo- veľmi investoval. Ďalej, vy hovoríte o roku 2010. Je to tak, že sme objavili na konci júna tento vírus, potom sme bezprostredne podnikli všetky potrebné kroky, ale začiatok pôsobenia vírusu v našom systému, v systéme, tak to sa nedá evidentne určiť a naďalej tam ešte prebieha vyšetrovanie. Je to teda právne vyšetrovanie. Ďalej, čo sa týka nášho prevenčného plánu, čo sa týka prevenčného plánu, tak Samozrejme, tam ešte nemáme veľa informácií a nemôžeme ani prednášať, pretože čím viac o tom budeme hovoriť verejne, o našich opatreniach, o tom, jak postupujeme na, po tomto útoku, tak o to viac v podstate sme zraniteľní. Samozrejme si dohodneme naše referenčné hodnoty s inými firmami z odboru a snažíme sa, ako to len ide. Áno, to ma neteší mňa byť samozrejme veľmi zaujímalo, čo myslíte tým vysoko rozvinutým softvérom. To by ste mohli lepšie analyzovať, čo sa týka preventívneho plánu, tak nemyslím každý detail, ale myslím si, že by ste nám dlžili ešte lepšiu odpoveď. Takže mohli by ste to nejak naformulovať. Ale dá sa povedať, že skutočne, čo sme našli, tak to sme vyčistili, poprvé. Po druhé, známe cesty, ktoré sme objavili v rámci našej štúdie alebo štúdia malveru, tak tam už sme to všetko vykonali, potom sme to monitorovali. Teraz monitorujeme intenzívnejšie, než sme to robili predtým, ale veľký problém je samozrejme to, že ako telekomunikační operátori, ako každý každá, každý podnik, ktorý má k dispozícii osobné údaje, tak má povinnosť vždy chrániť relevantným spôsobom tieto údaje. To, čo máme dnes k dispozícii, a to vrha trochu in, iné svetlo na tento incident, ten, kto sa nám nabúral do systému, mal naozaj veľmi sofistikované e, zdroje, obrovské zdroje. A Takže naše systémy boli príslušným E, spôsobom chránené, ale dnes už nikto nemôže dať záruku, že pokiaľ niekto má vhodné zdroje a naozaj brúskú vôľu sa nabúrať vám do systému, že sa mu to môže aj podariť. A potom je tu diskusia ohľadom tej otázky, ako my, ako podnik by sme si mali chrániť svoju sieť. tú odpovednosť nemá len tá spoločnosť, možno je treba postupovať globálne, treba zohľadniť všetky preventívne a represívne opatrenia, k tomu potrebujem príslušné predpisy a čo sa týka smernice, ktorú ste tu nedávno odsúhlasili v súvislosti s informačnou sieťovou zabezpečnosťou to sa uberá správnym smerom ale vidíme, že aj na miestnej, národnej a európskej úrovni potrebujeme ešte nejaké ďalšie opatrenia. A možno by mal dať aj štát dispozícii viac prostriedkov. A okrem iného sa to potom týka aj e, vyšetrovacích orgánov. Ďakujem, dnes tu sedíme, pretože podľa tlače Národná agentúra pre bezpečnosť britského kráľovstva napadla systém Belgakomu a tým pádom porušila vaše práva ako spoločnosti a taktiež práva vašich zákazníkov, vrátane Európskej komisie, Európskej rady, Európskeho parlamentu. Zastupcovia alebo zastupca Belgakomu povedal, že sa ešte nezistilo 100%, že páchateľom bola táto britská agentúra, ale samozrejme ako právnička v oblasti trestného práva vám poviem, že na to práve slúži trestné vyšetrovanie, pretože tam sa zbierajú dôkazy a potom sa vypatrá páchateľ. Obeď má v rámci tohto postupu veľmi silné postavenie. Aké je vaše postavenie ako belga komu? No a očividne zastupujete individuálne obete vašich klientov. Aké je vaše stanovisko v te, tomto postupe a aké návrhy ste predložili doteraz, aby ste našli páchateľov a nebojíte sa, že je to vašou úlohou pomocou vašich právnikov, technických špecialistov nejak tajniť zistiť identitu páchateľov. No a ja sa pýtam, prečo Európsky parlament a ostatné európske inštitúcie za, za, ktorí zastupujú v týchto postupoch právnici pomocou technologických expertov, keď hovoríme o iných stretnutiach, o právach obetí stále. No a to je dôležitá vec. Ďakujem pekne. Áno, samozrejme. No, máte že máte pravdu, keď hovoríte, že aj obete majú svoje práva. No to je dôvod, prečo Samozrejme, bezpodmienečne spolupracujeme pri keď sa pýtate na postupy, tak eh, ja môžem povedať, že my sme predložili oficiálnu eh, žalobu. No a v tejto fáze vyšetrovaní teda nedá už no, viac robiť, no ale keby neskôr niekto obžalovaný, tak Belgacom má právo hliadnúť do zložky, také trestné právo a obete majú práva my ako obete máme práva a budeme ich aj využívať. Ďakujem pekne. Máte otázku, pani Morvaj? Ehm, my, cítite sa morálne a právne povinní zhromažiť všetky zdroje z hľadiska technológií, všetkých vašich expertov, a partnerov, aby boli účastní na máte právo podávať žiadne návrhy, už to je úplne prekvapivé. No a Takže v tomto prípade ja, dôležité technologické vedomosti vy máte a vaši partnery takže by ste mali vystúpať veľmi aktívne v tomto prípade, myslím. Nemyslíte? Áno, ste Máme obrovskú morálnu, morálnu zodpovednosť, aby sme zaistili, že páchatelia sa dostanú tejto veci pred súd. No už skutočnosť, že momentálne nemáme informácie, to nie je, alebo náhľad to nie je nič nenormálne. To bude neskôr, to dostaneme neskôr. Takže robíme v tomto štádiu vyšetrovaní, že spolupracujeme externí odborníci, ktorých interne využívame súdu dá k dispozícii, takže urobíme všetko, aby sme súdu pomohli, aby sa vec objasnila a myslíme, že pre nás samotných a našich klientov a našich konkurentov je to nevyhnutné. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte piati požiadali o slovo, ale ešte predtým, že dám slovo ostatným, by som chcela jedno objasnenie. V všetkých otázkach a odpovedia ešte nie je jasné, tak ako sa v médiách, či áno alebo nie že ten, kto narušil integritu vášho systému, počúval uh, telefonické hovory v Európskom parlamente, áno alebo nie. Takže ak odpovede áno, a tak aj my sme uh, účastníkom tohto procesu súdneho. No, no už e, na to nemáme žiadne uh, Máme dôkazy. Nože, piati požiadali slovo 1,5 minúty, pretože to nám umožní dostať aj jasné odpovede, takže najskôr tri otázky, potom odpovede a potom dve otázky a odpovede. Takže Romero López, Gomez a Klás, každý na 1,5 minúty. Takže pani Romero López, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som sa chcela spýtať nasledovné tento vírus alebo no, malware, ktorý ste nedokázali identifikovať, je nejaká moderná technológia, no už dobré, ja nechápem prečo. Možno by bolo zaujímavé presne sa dozvedieť, aká technológia je za tým. Technológia, ktorá sa použila, aby dostali do interných systémov. Má to ostať, alebo malo to ostať Nepošinuté, alebo mal zničený systém. Čiže aký zámer bol za tým? No, tu má zostať neobjavené. Tak, ako dlho? Podľa vášho názoru. Ďakujem pekne, pani Gomeš. Ďakujem pekne, ja by som chcel tiež povedať, že toto je trochu cynické. Títo európske a antieurópske eh, odpovede, ktoré poskytli britský zástupca, nie je to britskej národnej bezpečnosti, alebo európskej bezpečnosti, alebo nebezpečnosti. No a v, by nebolo EÚ, tak, tak uvinia zo že by viedli vojne. To je vážne teda. Takže otázka znie, či vy a tento útok narušil súkromnú sféru tiež IT alebo vašich klientov, keď nie telefonicky, tak eh, mailovo alebo eh, textovými správami. A čo podľa vášho názoru bolo cieľom narušenia alebo vniku tohto malvéru sa len šíriť ale škodlivé, ale bol tam nejaký cieľ, ako napríklad grovať eh, informácie našich interných IT systémov do iných IT systémov, napríklad lokátorov GCHQ. No, ďakujem pekne. Ja som chcel jasne povedať, že je nepriateľné, že britskí zástupcovia nepo, neprešli povedali, že národná bezpečnosť je v kompetencii členských štátov a Európska únia, že tam nemá žiadne kompetencie, no ja som posledný, kto by to chcel nejak spochybňovať, ale pokladám za trochu cynické, keď sa schovávajú za princípom subsidiarity. No a to nepriateľské správanie členským štátom proti druhému. No a teraz otázka, na Bel- otázka pre Belgakom. Tento prípad je viesť ke zmene prepracovania existujúcich a existujúcich procesov. Nože je poukaz niečo na to, či tieto podniky, ktoré majú veľké vedomosti, en uh, ja, permanente manier nejaký zámer spolupracovať stále s takýmito spoločnosťami, aby dokázali lepšie, rýchlejšie reagovať, keď sa takéto problémy s malverom objavia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, nech sa páči odpoveď. Áno, ďakujem pekne. Už teda k tej prvej otázke malveru. Naša hypotéza, z ktorej dnes vychádzame, predpokladá, že tento malver nebol je jednoduchý na to, aby niečo ničil. Na to nič nepoukazuje. Že tie služby, ktoré ponúkame, boli postihnuté tiež a nič nepoukazuje na to, že boli postihnuté údaje klientov. A ako dlho bol tento malware, júni sme zistili, že existuje, ale presný datum vzniku ešte hľadáme vyšetrovania ešte prebiehajú. No a čisto technicky je to komplexná vec a viac k tomu momentálne nemôžeme povedať. A druhá otázka internej bezpečnosti nuše. Nenašli sme žiadny malware v klientských databázach ani v našej sieti. Takže interné systémy sme prečistili no a doteraz sa nepoukazuje nič na to, že privátna sféra interne bola nejak napadnutá. No a čo sa týka cieľov, tiež sa nemôžeme oprieť na fakty, nemôžeme vyvodiť závery. No a čo sa týka prepracovania existujúcich plánov, môžem povedať, že Belgokom je bezpečnosť najväčšia priorita. A to znamená, že samozrejme sa snažíme na dodatočné vyšetrenia, naše vedomosti. Sa snažíme neustále prehlbovať. V tomto prípade sme získali ešte viac nových vedomostí v tom, ako reagovať na, takúto, na takýto prepracovaný software. Ja som presvedčený vďaka tejto kríze, ktorú lutujeme, sa posilníme Nože. poučíme sa z toho, zaradíme to na našich plánov, mnohé opatrenia, ktoré sme plánovali, zrýchlime. Ďakujem. No už dobre. Pani Gomeš, skutočne stručná, mm, dodatočná otázka na moju otázku si neopovedali. Umožnil tento malver, že skutočne údaje budú kopírované alebo migrované na nejaké iné systémy, čo by už mu umožnilo niekto z GCHQ to počúval. Áno, dobre, tá otázka je jasná. Ďakujem pekne. Nemáme žiadne faktické informácie, ktoré sa môžeme oprieť, aby sme takto niečo povedali. Confirm. But if you could deny, then you could also just say so. Anyway, then... No dobre, takže nemôžete to potvrdiť ani vyvrátiť zase. Pán Šliter odišiel, takže pán Belet, 1,5 minúty. Ďakujem pekne, predsednička. Ja ďakujem, eh, že ste naši hostom, že prišli. No a jedna vec je tu znepokojivá. Vy tvrdíte, že páchateľ mali také prostriedky, že ste sa nemohli chrániť a sa môže ostávať hoci kedy. No a tým sa nedá chrániť. Poukazujte na to, že európske národné zákony treba posilniť. Môžete to povedať konkrétnejšie. No a myslím, že treba spojiť sily. Ako to robiť na úrovni regulátorov, podnikov, aké kroky môžeme podniknúť na európskej úrovni, aby sme predvyšiť tomu, že sa niečo také stane. Opätovne. Poveď, no že áno. To je veľmi dôležitá otázka. Čo môžeme urobiť my? Zastiť tie systémy. Dá sa poučiť z toho, čo sa stalo. To je robíme. Vymieňa si informácie aj s inými operátormi. Vymieňame si osvedčené postupy. Takže to všetko spája. No a tiež sa dnes môžete sa raz konštatovať, že ochrana hospodárskych záujmov EÚ nemá vždy niečo prioritu. No a preto tie prostriedky, ktoré sú nevyhnutné na efektívnu počítačovú politiku a boja proti minalite, nie sú vždy dostatočné. Môžem povedať ako podnik, keď povieme to, tak ten útok taký komplexný, tým toľko zdrojov, a nič také podnik sám nedokáže vyriešiť. Takže ja neviem, nejaký podnik v Európe je imúnny ten útok na takejto úrovni. A to musíme urobiť. No a to treba, si treba uvedomiť. No a preto musíme spojiť všetky orgány a to ide od prevencie až k represiám. Takže ako môžeme predísť takýmto útokom, potrebujeme skutočne hlbokú diskusiu všetkých zúčastnených, aby sme eh, skonštatovali, aké konkrétne opatrenia môžu podniky prijať. A keď sa pýtate, či sa dá pre takýmto útokom chrániť, tak musím povedať, že je tu nič proti, alebo sú, existujú útoky, proti ktorým sa žiadna orgán alebo podnik dokáže sám brániť. Ďakujem pekne. Čiže to koniec tohto prvého bloku. Musím povedať na záver, že trochu viac zarazená ako na úvod, čiže je to obrovský útok čo, čo vyzerá ako štát, ale je to len interných systémov Belgakomu, takže prečo je to taký veľký incident a prečo, keď sú to len interné systémy, ale prečo neviete potvrdiť alebo vyvrátiť, že dáta migrovali, ak neboli uh, napadnuté žiadne, žiadne hovorí, no a prečo by systém komu napadol nejaká tretia krajina nuše, ale chápem, že je tu ešte veľa vecí, ktoré neviete, nemôžete povedať. Už dúfam, že v budúcnosti to trochu viac objasní. V každom prípade sme vďační, že ste prišli. Dali nám detailné odpovede na otázky. A dúfam v budúcnosti, tie odpovede budú lepšie. Ďakujem pekne, tým sa dostane na koniec tejto časti a prechádzame k druhej časti. Ako som povedala, pán Loban, riaditeľ GCHQ z Veľkej Británie, odmietol príchod. Myslím, že ste dostali ten list, takže viete prečo. Teraz sa slovo dostane pán Frank Robben s komisiou de la Protection de la Vie Privée, ktorý je spoluspravodajcom pre zložku na tému Belgacom. Ďakujem pekne, dopoviem veľmi stručne, ste ma to požiadali. Chcel by som len povedať, že No, že zistili. No a po druhé tiež ja poviem, aké ako sa treba poučiť. Takže my sme preverili, či tie opatrenia, ktoré boli prijaté pre eh, IT systémy sú dostatočné z hľadiska rizik a, a technológie a tak ďalej. Takže keď sme zistili o tomto útoku, tak tie dokumenty, ktoré sú veľmi dôverné, tajné. No a to samozrejme rešpektujeme. Je, postupovalo sa Belgakom veľmi profesionálne, boli prijaté správne rozhodnutia, aby sa predešlo ďalším škodám aby sa zistil, čo sa stalo. Takže to je také, to sme dnes počuli. To bolo povedané, no, že, že hm, bo to útok, že žiadna a, data klienta, takže toľko ktoré je Belgakom. Teraz na európskej úrovni dovolím si pár si Dúfam, že neurobíte to, teraz prepukne panika a ľudia budú mať strach z IT systémov. Nože, takéto zvyšujú efektivitu. My to zažili v iných sektoroch, v Belgicku, zdravotné systémy a tak ďalej. Takže nevyhnutné a nutné je teraz, čo bolo nevyhnutné sa stalo, udialo. Že by sa teda našla stratégia na <clears throat> európskej úrovni, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť. Nemožno to prenechať jednotlivým krajinám, pretože inak by sme sa dostali situácie, kedy by sme nevedeli, čo sa vlastne deje. Pri vývoji stratégií treba implementovať právna vec je jedna otázka, ale sú tu tiež organizatorské otázky. Eh, odhaľovanie určitých vzorcov, E, škodlivého softveru. No už možno existujú podobné s rovnakým vzorcom technické kompetencie. No už to všetko treba spájať. Keď chcete stanoviť, odkiaľ veci pochádzajú, tu treba príslušné technologické kompetencie naozaj mať, aby sme vedeli analyzovať. Podľa mňa nemáme toho dostatok v Belgicku, aby sme mali dostatok šanci na úspech. Aby sme dobre reagovali, keď sú tu organizované útoky, keď sa preskúmava, čo sa vlastne stalo. A preto moja prozba, treba hovoriť, že keď e, robíte nariadenia, pozrite sa na medzinárodný aspekt, na neoptimálne e, reakcie. Riaďte veci subsidiárne, ale koncentrujte sa na medzinárodné cezhraničné elementy, alebo teda aj kriminalitu. A to príslušne s e, odpovedajúcim rozhodnutím. Momentálne tu nemáme európske orgány, kde, ktoré by mohli účinne vystupovať. Toľko z mojej strany a som k dispozícii na otázky. Na dve minúty pán Moraes, otáz, e, spravodajca. Ďakujeme, pán Robin. Snad som to pochopil správne. A však Mm, možno by ste sa vy s vašimi právomocami mohli vložiť do vyšetrovania okolo Belkomu. Môž, môžete nám povedať, aké vy máte právomoci? A do akej hĺbky môžu vaše vy, e, zisťovania ísť? Ide tu o to, aby sme vytvorili určitý prípad pre nás všetkých. Nemám, nemám možnosť si predvojať, predvolať ľudí. E, toto vyšetrovanie je len na báze spolupráce. Sú tu dve stránky príbehu. Kolegovia z Belgakomu nám dali informácie, ktoré nám chcú dať v rámci ich ochoty spolupracovať, ale z ich strany ale oni svoj prípad dali eh, prokurátor, preto je to súdny prípad. My nemáme tú druhú eh, stránku toho, my nemáme eh, tu správnych predstaviteľov, tú britskú časť. My sme si takisto mysleli, že sú tu určité časti toho vyšetrovania. Takže povedzte nám, či máte nejaké pravomoci, myšlienky o tom, čo si myslíte o prípade Belgakom. Máte nejakú predstavu o tom, kam smeruje tento prípad? Povedzte nám, čo si myslíte, že sa tu deje? Myslím si, že ste povedali, že si nemyslíte, že je to nejaký veľký, veľká kybernetická hrozba. Mohli by ste o tom viac pohovoriť? Taký všeobecnejší pohľad?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 consternation. Well, at least I can speak for myself. Um, but um, you've given us your answer, so that's mine. Okay, for the EPP, Mr. Voss for two minutes. Um, so wie ich Sie verstanden habe, som to pochopil ja, občania nemajú újmu, mali by sme sa viac pozrieť na medzinárodné aspekty, a v rámci celé tejto aféry hoď to aj nemáme nejaké žiadne významné poznatky, by som povedal, že je to veľmi medzinárodná dimenzia, ktorá, ktorá, je, ktorá tu existuje. A keď tu, tu máte určité predstavy, pokiaľ ide o medzinárodné aspekty, tak aké to sú, prosím vás? Čo by sa tu dalo spojiť? Čo by sa dalo e, použiť ako opatrenia? Ak by, vychádzame z toho, že by sa boli dotkli dáta občanov. Čo by boli tie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 toto, pretože, ako som už bol povedal, ide tu o veľmi rozvinuté systémy útoku. Dôležité, e, veľmi vyspelé techniky. Musíme vedieť dekódovať, čo sa presne stalo, keď sa pozeráme na tieto kompetencie. Tie sa nedajú zorganizovať v každej členskej krajine. Treba tu naozaj spojiť síly, potrebujeme európske kompetencie. Určite sa to týka organizačnej úrovne. Bol tu útok na Belgakom. Kto asi vie, či v ďalších častiach Európy sa neudeli rovnaké útoky. U takýchto útokov sú určité vzorce a nemá zmysel niečo riešiť lokálne na belgickej úrovni. Musia byť prijaté organizátorské patričné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že keď sa udejú takéto útoky, veľmi rýchlo sa oznámi, že ostatní vedia, <coughs> aké operačné systémy boli poškodené. Dôležité je, aby tu boli tie prísl- aby tieto opatrenia prebiehali efektívne. Ďakujeme. tieňovi za ALDE som vlastne ja. A musím povedať, že toto vypočutie má metie. Vypočula som si Belgakom a výboru pre, výboru pre súkromie. My tu hovoríme o masívnom útoku, veľmi sofistikovaný, vy sami ste to povedali, masívne prostriedky, mohla to byť ktorákoľvek krajina, veľmi sofistikované, avšak Všetko je v poriadku, pretože e, nezasiahli sa telefóny, boli to len interné systémy, žiadne dáta sa nepoškodili, ale napriek tomu je tu prípad tajný. Bude to jedna alebo druhá vec, bude tu výrazný incident. Case, um, um, uh, the, uh, a criminal case which justifies this hearing and which justifies much further investigations Just... Alebo je to naozaj minimálny incident v rámci Belgakomu. Nemôže byť to naraz aj malý incident, aj vyšetrovaný incident, že médiá o niečom hovoria, že si to všetko len vymysleli. To nemôže byť všetko len ich predstavivosť. Vy hovoríte, že všetko je v poriadku? To nie je vieryhodné. Um, chápem, že Nemáte právo medzi zisťovať, kto bol za tým a aké boli motívy, ale vy vlastne hovoríte, že všetko je v poriadku. A že európska legislatíva má posilniť naše systémy. Ak všetko je nepravdou, tak môžeme zavrieť toto stretnutie a všetci ísť na pivo. More answers than what we got today. Als ik daar even kan op reageren tot heden is uh, eh, Belgacom er uh, eh, tot voor deze... Môžem v krátkosti reagovať. Belgacom až do toho eh, útoku vždy dokázal ubrániť sa kybernetickým útokom. Naše systémy nikdy neboli poškodené. Dnes je tu ale prípad, kde sme našli škodlivý software u 128 našich vnútorných systémov. A čo tu my dnes robíme? to môžeme robiť len na základe faktov. My tiež vieme, že v tlače sa všeličo hovorí, ale to sú hypotézy, ktoré sa tu vytvorili, čo sa týka tlače. My len môžeme vychádzať z faktov. Fakty nám nedávajú žiaden e, dôkaz o tom, že informácie o našich klientov sa posunuli e, tomuto útočníkovi. Samozrejme, že prebieha technické vyzisťovanie ešte spoločne s postihnutými inštanciami, to riešime. A ako už bolo povedané, podporujeme tieto zisťovania plnou mierou, ale dnes môžeme čo si povedať len na faktoch. Považujeme to za vážny útok na našu integritu. Samozrejme, pretože to je prvýkrát, kedy na, e, sa tu na vnútorné systémy Belgakomu dostal škodlivý software. A na vašu otázku, či je to vážny útok? Áno, útok je to vážny. Keďže správne opatrenia boli včas aj prijaté, tak do, následky e, boli, boli, e, boli e, minimálne Myslím si, že ak sú to vnútorné systémy, tak myslíte, že to, má, to je taký veľký záujem bri, bri, britskej tajnej služby alebo akejkoľvek tajnej služby? Uh, ja, maar daar, daar opnieuw uh, eh, vandaag kun... Nuž. Môžem len opakovať svoje slova. Dá sa tu vytvárať akákoľvek hypotéza. Ale k hypotézam ja vám nič nemôžem povedať. Už som vám to povedal. Nie je jasné a nie je ani dokázané, čo bolo cieľom tohto kybernetického útoku. Pán Robin? K tomu nemám čo dodať. Ďakujeme a tým sa dostávame z, k pánu Albrechtovi zo zelený. Ďakujem. Pán Robin, nuž, trošku e, zaujímavé sú tie vaše odpovede. Spôsob, akým e, hovoríte, že všetko je perfektné, nuž, e, sme v strede krízy, pokiaľ ide o aplikáciu legislatívy o ochrane údajov aj v Belgicku, a vy o tom viete. Ide e, otázku obchádzania e, právneho štátu v Belgicku a e, zákonu na ochranu údajov. Mali by ste mať trošku väčšie obavy, pokiaľ ide o vaše členstvo v komisii o ochrane súkromia a dúfam, že toto nie je všeobecný prístup vo vašom inštitúte na ochranu údajov. Nuž, vy ste veľmi oprávnene požadovali e, e, dopady, alebo respektíve konsekvencie, ktoré e, sa majú prejaviť vo vyšetrovaní. Pokiaľ ide o belgické orgány, vrátanie vašeho úradu, používajú IC3, teda Centrum pre kybernetickú kriminalitu e, Europolu a používate ich pomoc. To presne ste žiadali. Použili sme milióny na to, aby ste toto robili na európskej úrovni. Otázka znie, či si belgické úrady vyžiadali pomoc takéhoto centra a či a ak tak tomu nebolo, prečo ste tak neurobili? Prečo to belgické orgány neurobili? Pán Roben? Núž. Myslím si, že, že našu úlohu sme si výborne splnili. Už som vám povedal, akú úlohu máme ako u, u, u orgána ochranu údajov. My musíme sa snažiť, aby osobné údaje, ak boli kompromitované, podľa všetkých informácií, ktoré sme dostali, a dosta- pozreli sme sa do všetkých správ, do všetkých dokumentov, a z toho všetkého, čo sme videli, sa ukazuje, že žiadne osobné údaje e, neboli e, postihnuté. To už som bol povedal. A pokiaľ ide o to, odkiaľ takéto útoky pochádzajú a čo presne bolo zasiahnuté, na to potrebujeme vyspelý systém. Áno, objavili sme sa na iných, ktoré majú na to kompetencia a oprávnenia, takisto tiež na, na medzinárodnej úrovni. Nie je však našou úlohou ako komisie pre súkromie, to musia robiť bezpečnostné služby. Našou úlohou je e, taká úloha, ako majú všetky ostatné orgány na ochranu údajov. Musíme e, sa snažiť o korektné dodržiavanie predpisov v oblasti ochrany údajov. To sa aj udialo. Zabezpečenie systému bolo dobré, prijali sa opatrenia, ktoré boli korektné, všetko možné sa urobilo, aby sme sa postarali o to, že nepôjde, nedôjde k tomu, že osobné údaje občanov alebo klientov sa posunú ďalej neprimeraným spôsobom. Takúto úlohu sme mali zohrávať a my sme ju zohrali korektne. Doplňujúca otázka pána Albrechta. Nuž, kladem si otázku, ako môžete e, úplne vylúčiť, že v týchto prípadoch osobné údaje e, sú úplne e, mimo to si naozaj kladiem ako otázku. E, určité indície, ak je to správne slova, náznaky. Nemyslím si však, že ak neviete, aké údaje boli postihnuté, ako môžete vylúčiť, že osobné boli z toho účasťou. Mr. Robin. Pán Robin. Nemôžem to vylúčiť dnes. pretože údaje, ktoré sa posunuli ďalej, boli samozrejme zaklu- e, zaheslované. Dnes ich nevieme rozkľúčovať. Neboli nejaké masívne úniky údajov a keby sme vedeli, aké údaje boli postihnuté, tak by sme museli e, použiť veľmi vyspelé e, heslovacie techniky, inak sa to nevie nikdy. Sú to veľmi vyspelé eh, eh, heslovacie techniky a tie treba prelomiť na to, aby sme mohli konštatovať, o čo išlo, ale na to treba príslušné kompetencie. To sú veľmi technologicky vyspelé zručnosti, ktoré treba mať. Potrebujeme pomoc na to, aby sa dali tieto veci rozklúčovať z toho, čo sme my mohli e, konštatovať, nie je dôkaz o tom, že by e, od kli- e, dáta klientov či občanov boli postihnuté. Nemôžem to len povedať s úplnou istotou. Z tých indícií, ktoré máme, môžeme konštatovať, že, že tak nebolo. Uh, pretože ECR tu nie je. Pani Ernst Zague. Ďakujem. Ja by som ešte chcela pripomenúť, čo tu zaznelo. Pretože tým, čo ste povedali vy, povedali ste, že žiadny, žiadna spoločnosť sa nemôže chrániť sama seba. O tom by sme sa mali zamyslieť. Po druhé ste povedali, že Národné orgány na ochranu údajov majú menej možností zistiť, čo sa stalo a na európskej e, úrovni musíme vytvoriť právomoci. A ja sa pýtam priamo. V súčasnosti neexistuje žiadna technológia, ktorá by odvrátila tieto vysokotechnologicky sofistikované kybernetické útoky? Nakoľko je bezpečný Belgakom, to je moja otázka, je vôbec zaručená bezpečnosť e, súkromnej, súkromnej telekomunikačných služieb, technicky, to ma zaujímalo. A po druhé, tu začne z druhého konca, aké audity boli vykonané v súvislosti s bezpečnosťou Belgakome, aké audity boli vykonané v akom časom odstupe sa to stalo, aké to prinieslo výsledky, kedy to bolo naposledy. A robí sa teraz niečo Ináč, kto vykonáva tieto audity? Je to nejaký nezávislý orgán? Je to niekto iný? Čo chcete robiť ináč v súvislosti s nejakými dôsledkami? A, a, aké z toho vyvodíte? Čo sa týka interného systému, ktorý bol zasehnutý, ja som o tom čítala v Spiegel, Der Spiegel, tam sa v podstate to znamená, že sa to interne dotklo vašich zamestnancov, vašho systému. To znamená, sú tam nejakí ľudia, vaši zamestnanci, ktorých údajov sa to týkalo. Koľko ich bolo? Zistili ste tam niečo? Dobre. Takže odpoveď prenechám. Belka Komovica, pýtate, že či sa tomu dá úplne vyhnúť. Ja sa obávam, že sa tomu nedá úplne vyhnúť. Pokiaľ napríklad tam nie sú použité čipy, ktoré by niečo umožnili nemáme žiadnu záruku, že napríklad tam nejaké také čipy nie sú, ktoré potom posúvajú ďalej tie údaje. Takže pokiaľ toto nie je bezpečné, tak možno je treba na nejakej inej úrovni to zabezpečiť, takže nie je to 100% bezpečné. Máte software od externých podnikov alebo aj hardware dostávate od externých podnikov. Takže môže to prísť zadnými dvierkami. To sa nedá nikdy vylúčiť. Čo sa týka opatrení na základe rizika, v súvislosti s ochranou osobných údajov, technológiami, nákladmi. My samozrejme sa snažíme, aby sme sa tomu vyhli, ale úplne 100% istota nie je nikdy. A k tomu sa ďalej vyjadria kolegovia z Belgakomu. Ešte som chcela potvrdiť, že pre nás je zabezpečenie našej siete a našich IT systémov je najväčšou prioritou. Stále pracujeme na nových opatreniach, preventívnych opatreniach, tak aby sme boli vždy o krok pred potenciálnymi páchateľmi a v minulosti sa to vždy darilo. Myslím si, že skutočne prebehli určité vednetové útoky v minulosti a tam sme vždy držali krok. A čo sa týka štandardov, tak dodržiavame medzinárodné štandardy, to sú štandardy ISF a naše dátové centra majú certifikát ISO, čo sa týka bezpečnosti Takže samozrejme tam v pravidelných časových odstupoch sú vykonávané externé audity, taktiež máme referenčné hodnoty, ktoré boli vyvinuté v spolupráci s ostatnými operátormi v Európe e, v rámci etického fóra. Tieto referenčné hodnoty sa samozrejme týkajú všetkých bezpečnostných aspektov, ale bezpečnosť to nie je len architektúra, technológia, ale aj opatrenia v súvislosti s postupmi riadenia a spravovania, v súvislosti taktiež s podnikovou kultúrou. Tieto referenčné hodnoty Takže všetko sa to vždy zapracováva do našich akčných plánov. Každý rok sa snažíme zlepšiť tie naše opatrenia, Máme aj našu vlastnú infraštruktúru počítačovú internú, ale máme aj externú, potom máme cloudové riešenia, ktoré ponúkame našim zákazníkom. No a tie anomálie boli zistené na vnútornej infraštruktúre. Kto bol tým slabým článkom reťazca, tak to doteraz nevieme, pretože nemáme dostatočné informácie. Či sa teraz bude robiť niečo iné, či sa pýtali, Samozrejme, teraz e, zavedieme dodatočné opatrenia, niektoré už sme zaviedli, zosilnené monitorovanie, to je jedno z tých opatrení, že si sa vypracováva technická správa na konci oktobra, potom sa dostane na management Belga, komu tam bude predložená a pokúsime sa poučiť z tejto krízy, tak aby nás to do budúcnosti posilnilo. Ďakujem. A na záver, pani Morvaj, dve minúty. Ďakujem aj zástupcovi Belgického výboru pre súkromie, pretože ste sa prišli. Možno som vás zle pochopila, chcela by som to objasniť. Vyzerá to tak, že hovoríte, že na jednej strane je jasné, že nastal, bol prebehol veľký útok na spoločnosť Belgakom, ale na druhej strane nebola spôsobená žiadna škoda zákazníkom, takže v podstate týmto vy sa nemusíte zaoberať. A ja som rozmýšľala takou paralelou, že napríklad, pokiaľ niekto bude strieľať smerom na niekoho, ale netrafí ho, tak potom nejaká agentúra na ochranu obeti alebo policia si povie, dobre, prečo by sme sa mali obťažovať, veď sa nič nestalo, obeď neutrpela žiadnu škodu, možno sa mala lepšie chrániť, alebo teraz by sa mala ďalej lepšie chrániť. Takže neviem, bolo by to považované v normálnom prípade za pokus o vraždu. Naďalej by to bolo zločinom. Takže prečo sa toto nepovažuje tiež za zločin? Druhá vec. Vyzerá to tak, že belgické úrady, predovšetkým úrad prokurátora, potrebujú pomoc v rámci tohto vyšetrovania. Myslím si, že náš výbor LIBE, náš vyšetrovací postup a môže byť napomocný. Sme dôležitým svetkom. Je, je jasné, že Edward Snowden veľa o tomto prípade vie, takže by ho mala prokuratúra vypočuť. Prečo nepozveme Edwarda Snowdena, aby cez Skype sa s nami o tomto porozprával? Môžeme si natočiť, čo nám povie, predložiť to belgickému prokurátorovi, môže to zvážiť ako dôkaz a potom ho použiť. A to už by sme potom mali veľa lepšiu situáciu. Myslím si, že je pekné pomáhať ostatným, tak prečo by sme nepomohli? Myslím si, že to je naozaj skvelý nápad. Určite nám Belgikom poskytne bezpečné internetové skypové spojenie s pánom Snowdenom, pán Robin. Možno som to povedal nejasne, čo sa týka právneho vyšetrovania, tak tam je to presne udané. Tam sa preskúma, čo sa vlastne stalo, aký to bol trestný čin a že niekto musí byť potrestaný. A potom podľa toho príde e, výbor pre súkromie, ktorý ale nemá žiadne e, trestnoprávne kompetencie, nemôže uložiť žiadne sankcie, ale musí sa zaoberať tým, čo sa stalo s tými osobnými údajmi. Či sa tam odohralo niečo, čo porušilo ochranu údajov. Potom sa musia prípadne zaviesť príslušné opatrenia na ochranu týchto údajov. Takže sú dve odlišné veci. Na jednej strane máte e, súdny proces a na druhej strane ten náš. Takže my sme preskúmali, či sa to týkalo osobných údajov, po informácii, ktorá, podľa informácií, ktorá je dispozícii, zmyslili, že nie. No a čo sa týka tých bezpečnostných opatrení Belgakomu, tam sme preskúmali, či to stačí, tak aby sa vyhli podobným prípadom v budúcnosti. Prišli, došli sme k záveru, že áno. Takže tie opatrenia vyzerajú, že sú správne podľa nášho preskúmania. No a celý ten zvyšok to už bude súdne vyšetrovanie ale za to sú zodpovedné belgické súdy a zo, zo súdu tu dnes tu nikoho nemáte. Vy ste pozvali e, mňa, ja som tu za úrad na ochranu osobných údajov. Ja vám môžem povedať informácie ohľadom ochrany osobných údajov. Mali ste si pozvať niekoho zo súdu. ale tam zase sú podmienky v súvislosti s e, ochranou informácií, v súvislosti s tým vyšetrovaním. Takže ja vám nemôžem nič povedať ohľadom týchto dvoch paralelných vyšetrovaní. Ja som chcela sa len, len, chcela vás len opýtať, či to považujete za dôležitý prípad porušenia alebo narušenia súkromia a možno neboli ohrozené údaje zákazníkov, ale určite do určitej miery áno. Ja nepoznám presne nariadenia, ktorými sa riadi vaša organizácia. Možno sa mýlim, ale myslím si, že je to prípad pre vás, pokiaľ vy máte chrániť súkromie ľudí v Belgicku, tak pokiaľ sa odohrá takýto prípad, že sú údaje ľudí ohrozené, tak by ste sa tým skutočne mali zaoberať. Dobre, už nebudem ďalej okupovať mikrofón. No, my to považujeme za veľmi vážny e, prípad, naozaj to ohrozilo informácie, takže niektoré systémy musia byť lepšie zabezpečené, ale my sme zistili, že neboli nebolo narušené súkromie ľudí podľa toho, čo, to informácií, čo majú k dispozícii. Neboli porušené predpisy na ochranu údajov. Samozrejme, nebezpečenstvo tam bolo. Spoločnosť musí s tým niečo robiť, to aj robí, ale nedotklo sa to osobných údajov zákazníkov Belgakomu. Ďakujem, ešte sa traja hlasia o slovo. Prvý spravodajca. Len rýchlo otázku pre pána Robena. Áno, my chápeme, aké máte obmedzenia. A vieme, že sme nepozvali žiadnych zástupcov súdnych orgánov, takže sa pýtam vás. Viete o nejakých iných e, prvkoch e, belgického súdneho systému, ktorí by sa tým mohli zaoberať. My tu v podstate vytvárame v rámci Europolu Centrum pre kybernetickú kriminalitu, aby sa zaoberalo takýmito prípadmi. Ja tu vidím situáciu, ktorá sa tu začína rysovať, že v podstate nikto sa tomu nevenuje naplno, nikto nevyužíva túto infraštruktúru. Je to skutočne téma, ktorá je spoločným menovateľom každého nášho vypočutia doteraz. Takže vy poznáte belgickú infraštruktúru. My sme vás požiadali, aby ste sem prišli a spolupracovali s nami. Takže prosím, poveste nám podľa toho, čo viete. Ešte niekto iný e, sa zaoberá informáciami z Európskeho kybernetického centra. A pokiaľ nie, tak prečo? Ja neviem, nedokážem hovoriť v mene Belgickej bezpečnostnej služby oni povedali, že to prešetria, pravdepodobne sa potom so mnou spoja, ale môžem vám povedať, že sú tu určité iniciatívy, ale potom potrebujete určité právomoci na veľmi vysokej úrovni, aj na európskej úrovni. Samozrejme, ja už som žiadala o to, aby to takto bolo. Malo by to tak byť. Pán Albrecht. Chcel by som povedať, že teraz bolo potvrdené, že tam boli určité zamknuté spisy, ktorý sa jasne zistilo, že ten útok bol britského pôvodu zo strany GCHQ. Takže neviem, či ste o tom vedeli, ale vyzerá to tak, že je to pravda že teraz by belgické úrady mali byť otvorenejšie a mali by reagovať priamejšie. Vy chcete, aby vám to Belgakom potvrdil, alebo pán e, člen komisie pre súkromie? Kto chcete? Môžete sa k tomu všetci vyjadriť. Len som to chcel spomenúť. Myslím si, že je to trochu veľké sklamanie, keď až na konci nášho nasadania nám to potvrdia potom novinári. Dobre, takže sa k tomu môžu vyjadriť obe inštancie. Dobre. Tak čo týka to, čo povedal ten novinár, pokiaľ je to pravda, tak potom vlastne e, tlač mala dispozície informácie predtým, než ich mal Belgakom, ale môžem to potvrdiť, že do dneška sme nemali žiadne informácie o toho, kto bol autorom týchto, týchto útokov. Pani Sepel, pani Gomeš, pani Romero López. Všetky tri na minútu a pol. Takže vaše tri otázky a potom opäť naši hostia. Ďakujem. Táto posledná diskusia bola trochu zvláštna. Už sme dnes si tu viackrát vypočuli, že ktokoľvek spáchal tento útok, tak musel mať veľké zdroje k dispozícii. Finančné, organizačné, technické, tak tiež sme tu počuli, že žiadna jedna jediná spoločná spoločnosť kto to, kto to bol, či pokiaľ to nebola tajná služba. Pokiaľ to nebola teraz súkromná firma, ale tajná služba, tak v tom prípade zlyhali e, predpisy, ale to tajná služba sa samozrejme riadi inými predpismi. Takže mali by sa tam zaviesť určité opatrenia, ktoré by dokázali odvrátiť takéto útoky. Ďalej. Netýka sa to, alebo nedotklo sa to žiadnych osobných údajov, ale boli tam mnoho nasadené významné prostriedky. Dá sa vylúčiť, že dospel ten páchateľ k určitým znalostiam alebo informáciám, pretože v počnom prípade na čo by sa s tým vôbec obťažovali. Toto by sa potom mohlo prípadne použiť proti občanom. Alebo dá sa to úplne vylúčiť? Ďakujem, pani Gomeš. Pán Roben, vy ste povedali, že nemáte dôkazy o žiadnom veľkom prevode údajov, ale máte dôkazy o nejakom selektívnom prenose alebo kopírovaní alebo občasnom monitorovaní. Napríklad, že niekto pozve, pošle svojim vnúčatám sms ku alebo niekomu zavolá že by toto sa monitorovalo. Myslím si, že je to veľmi dôležité upresnenie. Sú to selektívne e, údaje, nie nejaké masové údaje, je to občasné monitorovanie. No a návrh, pokiaľ nikto nezačne, e, nezačne to vyšetrovanie, tak prečo to neurobíme my? Môžem to robiť aj ja. Ja som aj zákazník Belgakomu, mám na to právo. Obávam sa, že neste členský štát. Teraz pani Romero López. Ďakujem. Tu v tomto výbore sa hovorilo už predtým o dôležitosti, ktoré majú laboratória, ktoré šifrujú a dešifrujú údaje. Mňa by zaujímalo, v Belgicku ktoré laboratória pracujú na takýchto aktivitách. A tieto spoločnosti, ktoré má takúto obrovskú zodpovednosť, tak by sme ich mali v každom prípade poznať. No a po druhé, mali by mať nejakú špecifickú certifikáciu, aby sme vedeli, či skutočne dostanú úrovni tej zodpovednosti, ktorú majú. Akým spôsobom fungujú? Sú to rovnaké spoločnosti, ako majú napríklad Američania. Myslím si, že by sme mali poznať tieto informácie. Tri otázky a požiadam najskôr pána Robena a potom dostanú slovo zástupcov Belgakomu, takže nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, ja to poviem veľmi stručne. A odpovedám na otázky o opačnom poradí, čo sa týka kódovania, tak hovoril som o tom, že informácie ktoré vyňaté do systému sú zakodované. Nejde teraz o kodovanie osobných údajov veľkomu. Nie, ide o to, že software, ktorý používa, používa kodovacie techniky, no a keď chceme vedieť, čo bolo skompromitované, no to musí dať dekodovať, no a to je práve ten problém. Používa sa veľmi rozvinutý malware. Používajú sa kódovacie techniky a chceme vedieť, čo presne obsahujú tieto útoky, treba to zase odkodovať a na to sú potrebné veľmi dobré logické informácie, takže nie, že Belgacom to zle zakódoval. No a základe dnešných informácií, ktoré nevedia celkom presne, to je súčasť vytrvaní a tie informácie, ktoré máme teraz, nevieme, že osobné údaje boli nejak napadnuté, boli to selektívne údaje. No, podľa vedomostí, ktoré máme momentálne, ja máme dojem, že obrovské balíky takých osobných údajov sa napadli. Ďakujem pekne. Niekto z Belgakomu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Nemôžem len potvrdiť, že dnes nemá nič nepoukazuje na to, že údaje o klientoch by boli posunuté a postupené nikam ďalej. Samozrejme vidíme, že informácie o čo sa dostali von. No ale čo bol cieľ týchto informácií? Dúfame, že to preukážu ďalšie vyšetrovania. No, čo sa týka možných útočníkov, no my vieme, a jediné čo vieme, že išlo o mimoriadne rozvinutý software, keď sa navrhuje takýto software, potrebujeme na to obrovské prostriedky, ale kto je za tým, to teraz nevieme. Či nemám žiadne faktické informácie o tom. No, ďalej nemôžem k tomu povedať nič. Ďakujem pekne. Ak to skutočne bolo GCHQ, tak oni by vám možno mohli pomôcť. Odkodová to pani Morvaj, faktická poznámka. Politicky, eh, poznámka mať nejaký problém s politikou. Ale vy ste povedali, že máte faktickú poznámku. Ja chcem nadviazať na faktickú poznámku pána Albrechta, že myslím, že sa zdá, že keď eh, tlačí nejaké dôkazy, poskytujú informátory a tlač, eh, považuje sa to za, eh, za len chýri. No už prečo nevytvoríme systém, aby tieto klebety sa uh, vyzdvihli na úlohu, uh, úlohu dôkazov. Ja som už hovoril o tom Snowdenovi, že tak by sme to mohli poskytnúť, poskytnúť prokurátorom. Nie neprekračujeme tie naše právomoci a pomáhajú vyšetrovaniu. Ja myslím, že ak by sme si aby sme dostali takéto dôkazy, tak by sme to dali prokurátorovi. No a na záver náš pravodajca, no už poprvé predsednička, veľké politické závery budú na záver tohto vyšetrovania, ale momentálne by som chcel poďakovať našim svetkom a hostom, pretože eh, už eh, som prišiel dobrovoľne pri spolupráci, no a eh, nuž boli prípadov Prima Facy, ešte dali britskému, teda belgickému prokurátorovi. Znamená to, že my musíme predpokladať a závery z toho. Nedosiahli sme žiadne pokroky v tohto prípadu a môžeme len vedieť závery. Ale ako politici my nemôžeme doplniť tie dôkazy, pretože nebola to druhá strana týchto obvinení, britský zástupca a to úplne ani z hľadiska belgických orgánov, ale môžeme uvodiť viaceré závery napríklad, ako sme sa poučili, že členské štáty oslovujú Európske centrum pre boj proti počítačovej kriminalite. A ďalšia vec, ktorá je veľmi jasná, takže ja nerobím nejaké záverečné e, politické závery. Myslím, že to bolo veľmi dôležité, pretože my sme sa spýtali mnohé otázky, samozrejme dostali sme aj odpovede, ale a, to je na také všetko. Ďakujem všetkým, a, e, ktorí prišli a položili otázky. Ďakujem všetkým poslucháčom na internete. Ďakujem pekne. No a ja predsednička, by som chcel poďakovať našim hosťom. Nože, ja rovnako musím povedať, že obchádzame s viacerými otázkami a neodpovediami. Nie je to vaša chyba, ale je to trochu frustrujúce. Nemáme na právomoci vyšetrovanie vypočúvať ľudí pod prísahou. Avšak mňa by zaujímalo, či belgický parlament E, chce uskutočniť nejaké parlamentné vyšetrovanie a spýtať sa otázky pod prísahou. Samozrejme, tu, v tomto prípade majú problémy, tiež neviete, čo sa stalo. Viem, že to je veľké, ale týka sa to len interných systémov, takže všetky mm, ideálne správy sú špekuláciou, ale nejaká báza tu musí byť. Dobre. Tým môžem povedať, že ďalšie zasadnutie bude pondelok 7. októbra o 9.00. No a to zasadnutie bude v Štrasburgu. Ďakujem pekne. No, no. It's fantastic. It's, uh, yeah.